Vážení páni, prosím, usadte sa, začneme hlasovať. Najprv by som chcel povedať, že mm, obdobie na predkladanie pozmeňovacích návrhov pre Všeobecný rozpočet 2013 e, bol stanovený takto. E, výbory a skupiny, e, ktoré majú menej ako 40 poslancov, štvrtok e, na obed 12. E, septembra a pre politické skupiny 13. E, septembra na obed. Takisto by som chcel teraz niečo vyhlásiť v mene predsedu. Ako